a bol by som nerád, keby sa ešte niekto hlásil o slovo. Ďakujem. Państwa, poniedziałek. Państwo macie przed sobą porządek obrad. Dámy a páni, teda pondelkový program je nezmenený. Nebol pozmenený. Prejdeme na útorok. Zasadnutie začne o 9. vyhlásením Rady a komisie o prerušení leteckej dopravy v Európe a debata bude pokračovať do 11. Od 11. do 13. budeme skúmať nasledovné body vyhlásenie e, predsedu komisie pána Baróza o legislatívnom návrhu e, komisie na rok 2010, ako aj vyhlásenie komisie ohľadne koordinácie humanitnej pomoci na Haiti. Toto bo, boli pôvodné body programu, ktoré figurovali v útorkovom programe. Nebude tam hlasovanie o 12. to odpadá. A zvyšný program sa už nemení. Teraz prejdeme k strednejšiemu programu. Nebude tam žiadne hlasovanie. To je jediná zmena, ku ktorej došlo. Zvyšný program zostáva tak, ako bol pripravený, teda ruší sa iba hlasovanie. Štvrtok e, nebude sa konať zasadnutie, nebude hlasovanie a samozrejme, že nebudú sa prejednávať body, ktoré figurujú v programe, na, ktoré figurujú v popoludnejšom programe. Takže toto sú rozhodnutia konferencie predsedov. Všetci predsedovia politických stran boli prítomní, zhodli sa na tom a je to rozhodnutie, ktoré prijala konferencia predsedov. A preto môžeme teraz prejsť k dnešnému programu a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 na základe toho majú poslanci právo na jednominútové vystúpenie, ale skúsenosť ukazuje, že dostávame dvakrát viac žiadosti o jednominútové vystúpenia, ako môžeme prijať. A niekoľkokrát poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že nedostali rečnícky čas na to, aby sa vyjadrili. Aby sme túto situáciu vylepšili, navrhujem, postup, ktorý v budúcnosti bude platiť a ide tu o článok 150. Na základe toho sa vytvorí zoznam 50 rečníkov, pritom sa bude rešpektovať zemepisná rovnováha, ako aj zastúpenie jednotlivých politických strán a Prví dostanú slovo tí poslanci, ktorí nemali možnosť vystúpiť počas dvoch predchádzajúcich plenárnych zasadnutí práve v tomto bode programu. Takže e, tí, ktorí dostanú slovo, tak tých žiadame, aby boli prítomní v sále v okamihu, keď budú mať vystúpiť. Colleagues, these rules Kolegyne, kolegovia, tieto pravidlá, ktoré som teraz prečítal, dostanete prostredníctvom e-mailu do vašej schránky. Výborne. Takže začneme jednominútovými vystúpeniami. A ešte sa niekto hlási o slovo k rokovacím poriadku? Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som ešte raz vystúpil. To, čo ste nám povedali, tejto súvislosti by som chcel povedať, že čo sa týka toho hlasovania, pozrite si to ešte raz, čo sa týka sedania 5. 6. mája, lebo je dosť pravdepodobné, že väčšina poslancov zo Spojeného kráľovstva nebudú prítomní. Jednoducho 6. maja sú skutočne všeobecné voľby u nás. To znamená, celá krajina tu nebude zastúpená a budete hlasovať o veciach, ktoré, kde nebude zastúpené Spojené kráľovstvo. Preto by som na vás chcel apelovať, aby ste to možno presunuli na 4. ak by to bolo možné. Trošku to predsunúť, lebo ak, na, ak nebudem môcť hlasovať, tak e, Spojené kráľovstvo nebude mať možnosť sa vyjadriť. Dobre, pokračuje pán predseda. Ak by som vám mohol dať nejakú odpoveď, tak poviem vám toto. To, čo ste povedali, skutočne, pán kolega, beriem veľmi vážne. Lebo skutočne sme plánovali 2 dní, 5. a 6. a príjmeme rozhodnutie, ako budeme pristupovať k hlasovaniu. To, teda toho 5. a 6. ako to môžeme prerozdeliť.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 geneticky modifikovaných potravín. Európska komisia pracuje na návrhoch zmeny komunitárneho práva tak, aby jednotlivé členské štáty mali viac slobody pri rozhodovaní sa o tom, či si želajú alebo nie komercializáciu geneticky modifikovaných potravín neexistuje žiadny oficiálny zákaz v žiadnom členskom štáte. Komisia čoskoro navrhne, aby sa o tom jednotlivé členské štáty mohli rozhodovať individuálne a pokiaľ ide o importované produkty, tak tie budú, o tom sa bude rozhodovať na úrovni spoločenstva. Treba sa ešte zamyslieť, či by nebolo potrebné označiť špeciálnym spôsobom E, výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikované výrobky alebo zložky, aby boli občania informovaní o tom, aké produkty kupujú. Ďakujem. A teraz pán Baudis, nech sa páči, minútu. Dominik Bodiš, Bodis. Bodis. Pán Trajan Ungurenu. Pán Trajan Ungureanu. Vážený pán predseda, mohli som pripomenúť Európskom parlamentu, že pred rokom sa uskutočnil prevrat v Moldavsku. E, bola tam potom e, pre, proeurópska koalícia a vláda prehodnotila svoje stanovisko voči Európskej únie vláda v Moldavsku potrebuje podporu Európskej únie a sú tam tri, tri možnosti, ako môžeme pomôcť Moldavsku. Je tam rýchla finančná pomoc, zrušenie vízovej povinnosti a uzatvorenie asociačnej dohody. Musím tejto súvislosti spomenúť aj konkrétny príklad žurnalistu, ktorý je väznený a ktorého, ktorého, ktorého ľudské práva sú významným spôsobom porušované čo sa týka šéfa delegácie eh, pre vzťahmi s Moldavskom, tak chcel by som poprosiť, aby spolu s vysokou predstaviteľkou konali v tomto prípade. Ďakujem pekne. ďakujem eh, bardzo. Eh, następne... Ďakujem. A teraz prejdeme k vystúpeniu pani Záborskej. Nech sa páči. Predseda, pán generálny sekretár, pán komisár mala by som teraz predniesť príspevok ktorý som si pripravila keby neboli výnimočné okolnosti. všetci vieme že meteorologické podmienky nie sú priaznivé aby sme sa všetci zišli bez problémov tu v štrasburgu. veľa kolegov poslancov a funkcionárov to stálo viac námahy a nervov. chcela by som využiť možnosť vystúpiť a poďakovať vám pán predseda ako aj generálnemu riaditeľstvu pod vedením pána klausa welleho že nenechali nič na náhodu aby nám ponúkli čo najlepšie podmienky pre prácu. od prvých dní problému s leteckou dopravou sa parlament angažoval v reorganizácii dopravy do štrasburgu. preto úprimná vďaka aj v mene tých ktorí sa nemôžu dnes vyjadriť. ďakujem pekne. Eh, point of order. Hans-Peter Martin. Hans-Peter Martin k rokovaciemu poriadku. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa pokúšal eh, privlákať vašu pozornosť už predtým, keď ste hovorili o nových pravidlách pre jednominútové vystúpenia. Vy ako Poliak viete, čo to znamená, keď existujú odlišné triedy, odlišné vrstvy poslancov konštruktívna otázka. Mohli by ste prosím objasniť, vysvetliť to, čo ste povedali predtým? Čo myslíte tými dvomi zasadaniami? Dva štrásburské plenárne zasadnutia alebo rátajú sa aj bruselské plenárky? Čo sa stane, ak poslanci nie sú prítomní, i keď sa nahlásili, z akýchkoľvek dôvodov už budú môcť sa vyjadriť napríklad v Catch the Eye? A mohli by ste, prosím, už dnes e, povedať, ktorých 30 rečníkov ste naplánovali, aby to bolo transparentné? ďakujem e, panu za tú uvagę. Rozpočneme ten... Ďakujem za vašu pripomienku. Nové pravidlá budeme aplikovať od budúceho zasadnutia v Bruseli, teda to bude prvé zasadnutie, kde sa toto pravidlo bude aplikovať. A teraz dávam slovo pánovi Jurgu Ejflitovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Problematika situácie v Rumunsku. Tu vznikli problémy v súvislosti s zákazom za, určitým spôsobom zabíjania zvierat. Sú tu určité možnosti, ktoré by nedali žiadne riešenie, napríklad odchytenie psov a ich niekde a ich dať do útulku. Ďalšia možnosť je kastrácia. Myslím si, že Európska únia by sa mala e, aktivizovať týchto otázkach a nastal čas, aby sme sa tým skutočne zaoberali. Pán predseda, toto bolo jednomitové vystúpenie. Ja som, by som chcel ešte využiť zostávajúci čas na to, aby som povedal to, čo som vlastne chcel povedať na, na, na, na úvod. Vážený pán predseda, pán predseda, vážený pán predseda, priamo vás oslovujem. Ja som nechcel nejako pozitívne hodnotiť tú situáciu. Ja som chcel povedať, že bolo by veľmi dobre, bolo by veľmi dobre, keď sme dostali skôr tie informácie o plenárnej schôde, ako sme dostali teraz, lebo prvá informácia, ktorú som dostal, to bolo v nedelu. A preto bolo potom pre mňa zložité sem dostať. Ak by sme boli by dostali tie informácie skôr, tak eh, plenárna sále bola plnšia ako je teraz. To som vám vlastne chcel povedať vtedy, keď som sa pracoval v rokovacom poriadku. iba pre vysvetlenie. Ďakujem pekne. E, ja odrazu odpoviem. Ja odrazu panu odpoviem. Ďakujem pekne. Ja by som vám hneď chcel zodpovedať alebo reagovať na túto vašu pripomienku. Čo sa týka dnešnej schôdze, tak e, bolo rozhodnuté, že sa bude konať. Čo sa týka plenárnej schôdze a konferencia predsedov, tak skutočne iba plenárka alebo konferencia predsedov môže príjmať rozhodnutia a zmeny. Takže dnes sme sa museli stretnúť mysel nášho rokovacieho poriadku. To znamená, že to, že sa musí uskutočniť schôdza dnes o 17. to je uvedené v rokovacom poriadku. Takto to schválil svojho času parlament. To znamená, že preto nemohli byť vlastne žiadne pochybnosti a takto budeme k tomu pristupovať aj v budúcnosti. Iba plenárna schôdza môže schváliť, aby sa neuskutočnila schôdza. Toto som chcel povedať na vysvetlenie. A ako ďalší dostane slovo pán Žor Sabín Kutaš. când autorul de produs intern brut... Ďakujem pekne, pán predseda. Simon Kuznec zistil, že blahobyt nejakého štátu je, môže byť ťažko merateľný podľa HDP príslušného štátu. A zistil, že prejde asi storočie, kým sa vypracujú dobré návrhy alebo kým sa dosiahne vyhodnoť, rozumné vyhodnotenie hospodárskeho výkonu. Tento indikátor HDP nie je veľmi vhodný, lebo jednoducho nie je takto garantovaný udržateľný rast a napríklad je dobrovoľná činnosť, e, a dobrovoľne vykonávaná práca tam nie je zohľadnená. To znamená, že boli tu návrhy, aby sa vytvorila lepšia štatistika, aby sa lepšie meral blahobyt ľudí a aby sa zlepšila možnosť prepočtu blahobytu v Európe. Myslím si, že skutočne nastal čas na to, aby sme merali kvalitu života v Európe podľa jednotného systému aby sme konečne rozoznali, aké sú u nás hospodárske rozdiely. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Bilbao Barandika. Bilbao? Gracias, presidenta. Ďakujem, pani predsedajúca. Minulý týždeň jeden súd rozhodol o uzavretí novín baskických, to bol veľmi nespravodlivý akt, e, lebo rozsudok súdu hovorí, že e, španielská ústava umožňuje zrušiť noviny. Je to pokus proti obrane baskickej kultúry, lebo obvinení sú nevinní, nepatria e, do ETY, ani nefinancujú ETU a ETA nefinancuje noviny Jednoducho k tomuto kroku došlo na základe negatívnej e, kontroly. A preto chcem požiadať o dve veci, aby sme vzali do úvahy dôsledky, ktoré sú vlastne výsledkom manipulácie verejnej mienky v Španielsku, e, už zvyknú obviniť zo, spolupráce s ETO všetkých, ktorí e, proti niečomu protestujú. A prosím vás, je dôležité, aby sme si to uvedomili. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zase slovo pán Tremopulos. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Minulý rok Minulý február v Európskom parlamente sme predložili správu pani Trautmann. Hovorí sa tam o svetovom predaji drog od roku 2000 od roku 1968 a potom každý rok ďalej dopredu. Aké sú závery? Tie definitívne potvrdujú neefektívnosť protidrogovej politiky Európskej únie i celého sveta. Doterajšie politiky jednoducho svoj cieľ nedosiahli, stroskotali, nedokázali zredukovať ponuku a dopyt po drogách a omamných látkach. Práve naopak, spotrebitelia zažívajú čoraz zložitejšiu situáciu a to má dopad aj na ekonómiu. Existujú ďalšie správy, ako napríklad správa Katánia a preto je dôležité, aby to bral, sme vzali do úvahy. Ďakujem pekne a teraz pán Čarnecký. Môj národ dotknula veľká tragédia. Môj národ postihla veľká tragédia. E, prezident republiky zahynul a rovnako aj guvernér Národnej banky. E, včera sa konal pohreb prezidenta a jeho manželky. Ja chcem poďakovať za prejavy solidarity, ktoré sme dostali zo všetkých členských štátov. Táto myšlienka európskej solidarity sa prejavila aj v praxi. Pre nás, pre Poliakov, je to veľmi dôležité. Napríklad prezidenti Maďarska, Rumunska, Slovinska, Litvy, Lotyšska boli prítomní. Ľutujem, že predseda rady, predseda komisie neboli prítomní. Jednoducho im to okolnosti neumožnili, ale napriek tomu prezidenti Gruzinska a Azerbajdžanu tam boli. Ďakujem pekne. A teraz pán Hans Peter Martin. Aha, nie je prítomný. gegangen. Okay, dann Herr... Takže odišiel. A teraz pán Mülcer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, v jednej minúte som sa vyjadril trošku k Srbsku. Stá sa, že Srbsko má európske ambície, sa veľmi rýchlo vyvíja a ospravedlnil sa štát za genocídu v, e, v Srebrenici, ale toto pri ďalšom kandidátovi pri Turecku takéto niečo asi nie je možné. Čo sa týka e, napríklad diskusí v súvislosti s arménskou genocidou, tam sa nič nedosiahlo. E, podľa mňa nie je na mieste, keď sa hovorí, že Belehrad nespolupracuje dobre s Medzinárodným trestným tribunálom a Ankara tá nevykonáva nič v tejto súvislosti. Vidíme tu dva metre v Bosne, e, viaceré etnické skupiny majú vytvoriť multikulturálny štát a zrazu Kosovo je legitímne, keď je tam jedna národnosť a mohli sa osamostatniť. Čo sa týka Srbska, na rozdiel od Turecka, je Srbsko súčasťou Európy a je to dôležitý štát pre bezpečnosť na Balkáne. Samozrejme, nesmieme sa unáhliť, ako to v prípade Bulharska a Rumunska. Všetky kritéria pre vstup musia byť naplnené a Srbsko je európsky štát a musí vstúpiť do Európskej únie. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. A teraz pán Papa Nikolau. Pán predseda, Nedávne rozloženie teroristickej skupiny v Grécku znamená, že sme podcenili nebezpečie terorizmu v našej krajine. E, teraz sme síce podkopali teroristické aktivity, ale násilie ešte stále e, existuje a násilie ubližuje. Musíme sa pozrieť na korene terorizmu a musíme skúmať otázky ako Europol, SWIFT, PNR a Eurojust. Musíme sa zamerať na patogény v našej spoločnosti, ktoré majú za následok rozmnožovanie násilia. Nemôžeme ostať nečinní, musíme v Európe niečo robiť, musíme čeliť výzvam, ktoré skúšajú našich obyvateľov. Musíme odstraňovať nenávisť. Ďakujem, pán Pán Gajer, e, pán predseda, kolegovia, kolegyne, chcem upozorniť e, na ceny surovín v Duisburgu. E, je najvyššia, najväčšia oceliareň v Európe a to je môj volebný okruh. Tu sa mnohí ľudia boja o svoju prácu, pretože traja veľkí dodávateľia rudy zvýšili ceny o 100% a dnes sa už nezaručuje cenová stabilita dlhodobými zmluvami a preto sa e, tento priemysel obáva veľkého predraženia ocele, ktorá je základnou surovinou. Máme síce určité e, programy reštrukturalizácie a tak ďalej, ale tým sa e, vyčerpali zdroje. A chcem upozorniť na túto situáciu podnikové rady a odbory v Duisburgu spísali apel na pána predsedu Barosa a spolkovú kancelárku a chcem, aby komisia to vzala do úvahy. Ďakujem. Pán Gellinger. Gellinger teraz ďalší e, rečník, pán predseda. Ehm, keď vybuchla islandská e, sopka, e, malo to veľké dopady, prebukovávali sa lety, mnohí pasažieri museli platiť veľa za hotely a za náhradnú cestu, ale niektoré poisťovne cestovné poistenie by mali zaplatiť. Niektorí iní zasa hovoria, že nemajú túto povinnosť, ale ja vyzývam poisťovne, aby boli pragmatické, zvážili znova svoje rozhodnutia Máme predsa mnohých voličov vo volebných obvodoch, ktorí sú teraz na letiskách, nemajú peniaze. Chápem, že smernica o cestovných balíčkoch je teraz revidovaná. Musí sa to urobiť čo najrychlejšie. Táto smernica má zabezpečiť, aby existoval štandardný súbor pravidiel, ktorý sa bude aplikovať na takéto situácie. Rečník eh, prerušený. Eh, pán Morgandy, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Tu v demokratickom srdci Európskej inštitúcie by som chcel spomenúť určitú úvahu, ktorá sa týka dôsledkov zásahu Európy na určité teritória a na vplyv na ľudí. To znamená, že musíme sa rozhodnúť, či budeme postupovať globalisticky alebo unilateralisticky, alebo či sa budeme skôr zaoberať integritou každého občana. Myslím si, že tá druhá možnosť bola lepšia. To znamená, že e, dôležité je aj rešpektovať tradície, ľudskú dôstojnosť a, a e, dôležité sú vplyvy napríklad e, Bolkenšanovej smernice na kúpele v Taliansku. Dôležité je, aby nielen systém boli efektívne, ale dôležité je, aby sme nezabudali na také hodnoty, ako je pohostinnosť a tak ďalej. Ja si myslím, že malé a stredné podniky z hospodárskeho hľadiska sú veľmi dôležité a oni určite budú nositeľmi kultúrnych tradícií, preto by mali byť chránené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník Hans Peter Martin. Ďakujem pekne. Ako veľký preurópan musím povedať, že situácia je pre nás zložitá. Aj by som chcel poukázať na problém Eurostatu. Ukázalo sa totiž to, že Eurostat vedel podstatne viac o všeobecnej situácii v Grécku, mal lepšie poznatky ako tie správy, ktoré sa zverejňovali. Vlastne v roku 2002 zistil určité snahy o úpravu čísel, ďalšie správy prišli v roku 2008. Nie bolo akorát jasné, kam smerujú tie správy, aké majú vplyvy a kto vlastne môže byť braný na zodpovednosť za nekonanie v týchto otázkach. Preto by som chcel podnietiť tejto súvislosti, aby sme nepostupovali tak, ako pri tých škandáloch v súvislosti s Eurostatom. Nie, aby sme zvolili konštruktívny prístup, aby komisia konala, aby sa zabezpečila nezávislosť Eurostatu, aby bol skutočne nezávislý, aby obč- nezávislí občania dostávali tie informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli reformovať a revolucionovať našu demokraciu. Ďakujem pekne a teraz ďalšia rečníčka a to je pani Carvalho. Ďakujem. Dnes stojíme pred prírodnou katastrofou, ktorej dôsledky sú nepredvídateľné. Veda nám umožní vyrátať dopady e, prítomnosti popolčeka v atmosfére na leteckú dopravu je veľmi dôležité, aby sme veľmi presne merali prítomnosť týchto častíc v atmosfére. Dnes zasadá Rada ministrov, aby rozhodla, ako riešiť situáciu v oblasti leteckej dopravy. Závery schôdze budú vyplývať aj z vedeckých, vychádzať z vedeckých záverov a budú mať na zreteli bezpečnosť leteckej dopravy. Európa musí byť lídrom v oblasti E, obrany bezpečnosti a kvality života. Očakávame rýchle a pragmatické rozhodnutia v oblasti alternatívnej dopravy. V poslednom roku sme niekoľkokrát zažili krízy, prírodné katastrofy, epidémie. Prerušená rečníčka, lebo prekročila svoj rečnícky čas. Žiaľ, váš čas vypršal a teraz má slovo pán Enču. Nech sa páči la sfârșitul acestui an Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na konci tohoto roku vstúpi do platnosti smernica, ktorá sa týka pošt a bude viesť liberalizáciu trhov. Finančná kríza má ale vplyv aj na túto smernicu. Táto smernica totiž znamená, že členské štáty, kde sa liberalizuje trh, tak budú ešte vo väčšej kríze. Ehm, budú mnohí pracovníci prepúšťaní a bude klesať počet transakcií, bude, budú rásť ceny a pre všetkým to bude znamenať horšie, horšiu obsluhu pre okrajové regióny, ako aj vidiecké oblasti. Myslím si, že táto smernica má určité dopady a preto by sme mali preventívne pôsobiť. Dôležité, aby sme bojovali proti sociálnemu dumpingu a ja by som, sa, ja by som chcel apelovať na európske inštitúcie, aby sme to mali dvojročnú lehotu pri implementácii tejto smernice. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi pán Preda. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Dnes chcem hovoriť o veľmi haklivej situácii, v ktorej sa nachádza Ernest van Damian, novinár, ktorý je prenasledovaný režimom Igora Smirnova z Podnesterska. Je obvinený z velezrady a špionáže a to sú úplne absurdné a smiešné obvinenia. Tento novinár nesmie byť vyšetrovaný na slobode, nachádza sa v strašných podmienkach a toto e, gesto v podstate bolo iba gesto autoritárskeho e, režimu, ktorý chce zastrašiť Kišinev, pretože nová kišinevská vláda je veľmi proeurópska a to je trestaná. Takto chcú, chce režim vyriešiť konflikt v Podnestersku a ja preto apelujem na to, aby Ernest Vatamian bol okamžite oslobodený a chcem, aby ste podporili Kišinev v deblogácii tohto Eh, konfliktu. Ďalší rečník je pán Sikierski, hovorí predsedajúca. Kryzys finansový i gospodarczy uderzył najmocniej w Ďakujem. Finančná a hospodárska kríza postihla najviac chudobných občanov. Európska únia musí teraz eh, sa o týchto občanov postarať a preto rok 2010 bol vyhlásený za rok boja proti chudobe. Asi 40 miliónov ľudí žije v chudobe v Európe a ďalších 40 miliónov ľudí je ohrozených chudobou. 20 miliónov z týchto ľudí sú deti a to je e, veľmi polutovania hodné. Problémy, s ktorými bojujú títo ľudia, to nie je nedostatok potravy alebo zdravotníckých služieb, ale skôr nedostatok východiska, nedostatok perspektív pri riešení tohto problému. Aby sme zmenili túto tragickú situáciu, musíme E, začať riešiť vzdelávací systém najmä v malých mestách a vo vidieckých oblastiach. Tam potrebujeme lepšiu, lepší angažovanosť v, vo vzdelávacom systému. vzdelávacom systéme na to potrebujeme aj viac financí, samozrejme. A ďalší rečník, pán Bogen. Ďakujem. E, zajtra bude rozpráva o leteckej kríze. Toto nemá dopad iba na Európsky parlament, ale aj na jednotlivcov a podniky v Európe. V súčasnosti väčšina Európy sa nachádza v hlbokej recesii. Vo Veľkej Británii sme sa ešte úplne nezotavili z recesie a ešte stále je na vláde, aby zasahovala tam, kde zlyhal trh, aby sa e, neskrývala. Mnohé hospodárske čísla budú známe v nasledujúcich týždňoch e, vo Veľkej Británii. Myslím si, že mnohé budú už pozitívne a dôvod je to, že vláda zasahovala do ekonomiky a myslím si, že je dôležité, aby európske inštitúcie takisto intervenovali v týchto ťažkých ekonomických časoch. Všetky európske inštitúcie by mali v budúcnosti zabezpečiť, aby naše rozpočty pomáhali občanom a podnikom, keď sú v ťažkostiach, keď prechádzajú ťažkým obdobím. Ďakujem. Pán Kukan, ďalší rečník. E, Kukan? Pán Kukan? Zdá sa, že tu nie je. Takže pán Fejo. Vážená pani predsedajúca, na tejto plenárke chcem nastoliť otázku rozpočtovej situácie jednotlivých členských štátov. Je to v období, eh, keď sa skončili eh, obdobia stability a robia sa odhady strát. Pokiaľ ide o moju krajinu, Portugalsko, Európska komisia sa nazdáva, že program, ktorý sme pripravili, je rizikový. Je to znepokojujúce pre trhy, ale je to predovšetkým signál, ktorý e, by mal e, smerovať k stabilite a k ozdraveniu verejných financií. A preto E, chcem povedať, že finančná situácia mojej krajiny nie je uspokojivá. Situácia konkurencie schopnosti je naďalej nedostatočná. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Teraz sa, nám, teraz sa to hlasí. Earl of Dartmouth e, k rokovacím poriadku. Ďakujem. Vlastne bolo to už pred dvomi príhovormi, ale by som chcel požiadať toho pána, ktorý požadoval, aby Európska únia konala. E, chcel som sa spýtať, akým spôsobom mala konať Európska únia proti e, vulkanickému popolu. To, som sa, to by som sa chcel spýtať. Je to tak, že pri minútových vystúpeniach je možné po, nie je možné použiť e, modrú kartu a položiť otázku, preto toto nebolo v rokovaciem poriadku a váš kolega možno, že v bilaterálnom rozhovore môže zodpovedať túto otázku, ale nie v rámci plenárnej debaty. Kolegyne, kolegovia, už nemáme ďalších rečníkov na zozname, ktorí by vystúpili v rámci jednominútových vystúpení, alebo by než by nastala situácia, sa niekto vrátil do sály. Tí, ktorí mali vystúpiť, mali možnosť vystúpiť boli informovaní e-mailom a viacerí sem neprišli, preto pokračujeme ďalej v našom programe. Ešte v rokovacím poriadku? Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ja by som bola Býval rada, keby ste pri udelovaní rečníckého času brali do úvahy aj ženy. Peťkrát za sebou ste dali slovo mužom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja predsedám skupine na vysokej úrovni, ktorá sa obrá rovnosťou mužov a žienov, žien a ja berem túto otázku veľmi vážne. A snažili sme sa zabezpečiť rovnosť šanci v tomto zozname, ale vidíme, že neboli všetci z vybratých kolegyň a kolegov prítomní. Dobre, ako som spomínala, kolegyne kolegovia, pokračujeme v našom programu a teraz tu máme správu pána Sajera ktorá sa týka právomoci legislatívnej delegácie. Ako prvý dostane slovo pán spravodajca. Nech sa páči, pán Sajer. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Šefčovič alelnök úr! Sok... Vážená pani predsedníčka, vážená